Uh, dear colleagues, I would... Uh, don't worry. Uh, dear... Kolegyne, kolegovia, ocenil by som, ak by tí, čo nezostávajú na vysvetľovanie hlasovania, v tichosti opustili sálu, aby tí, čo chcú vysvetliť svoje hlasovanie, mohli začať a dostali sa včas na lietadlo. Oh, oh. So once again, colleagues, I would... Ešte raz apelujem, kolegovia, tých z vás, ktorí tu nezostávate, opustite plenárnu sálu, aby sme začali vysvetľovanie hlasovania. Prosím, buďte zdvorili voči kolegom, ktorí tiež chcú na čas sa dostaviť na odlet svojich lietadiel. Thank you. Now we start the Ďakujeme vám. Začneme vysvetľovanie hlasovania prvým, ktorý bude karenčný fond